Chcem vám oznámiť, že podľa článku 74 rokovacieho poriadku spolu s predsedom rady sme podpísali e, nariadenie o e, štatistických e, výkazoch e, prepravy tovarov. Dámy a páni, zápisnica z